Um, thank you very much. Welcome. Ďakujem. Dobré popoludne uh, na zasadnutí výboru IMCO. Chcela by som upozorniť, že sme uh, webstreamovaní. Uh, môžeme schváliť program? Snaď áno. Rada by som oznámila, že um, bod, týka, ktorý sa týka trialogov a podujatí, nebude preberaný dnes, ale zajtra po hlasovaní a máme, máme nový bod 4 bis, e, teda 4a po bode 4 a je to stanovisko týkajúce sa výročnej správe o politike hospodárskej súťaže pán Šváb a budeme hovoriť o kompromisných pozmeňovacích návrhoch. Oznámenia eh, predsedničky, myslím si, je štandardné, všetky dokumenty sú dispozície online a prvý bod je vlastne moja správa a to je mm, zváženie pozmeňujúcich návrhov a kompromisných, kompromisných návrhov a bude, bude e, sa týkať vlastne zohľadenie finančných služieb z hľadiska spotrebiteľné obdobie 2017 až 2020. Je to technické stanovisko v zmysle pravidla 54. Na úvod sa chcem poďakovať sekretariátu za kus práce, ktorý odviedli tým, že vlastne dávali dokopy pozmeňujúce návrhy a kompromisy bolo ich 61 a správa zohľadnila všetky návrhy, ktoré padli počas IMCO. Bolo odsúhlasených 14 kompromisných pozmeňujúcich návrhov 31. 23. novembra tieňovými spravodajcami a takisto sme zohľadnili aj podnety e, z iných subjektov. Kompromisy sa týkajú rôznych vecí. Trojka a jedenáctka sa, sa zaoberajú tých prínosov, ktoré e, sú v prospech siete a zabezpečenia vyváženého e, geografického rozloženia 4, 6 a 9. Tieto pozmujúce návrhy volajú po postupe verejnej súťaže a to po, pre program po roku 2020. E, program e, do roku 2020 je teda uzavretý a po 2020 bude otvorený. Okrem toho pridáme aj požiadavku prehodnotenia po 18 mesiacoch. 5.12 12. hovorí o požiadavke detaľnejšieho popisu aktivít 13 hovorí o to, že kofinancovanie by nemalo pochádzať len z európskych zdrojov, ale a pritom kofinančná miera bude 60 do 70 To znamená, ten objem peňazí z európskych zdrojov nemôže byť viac ako 60 priamo a 70 nepriamo. Kompromisný návrh číslo 9 sa týka aktivity aktivít v zmysle bývalého článku 3.3, to je nový článok 1.2. E, chcela by som dať e, hlasovať pridania vyňatia aktivít v rámci politických aktivít e, v tom kontexte finančných služieb. Aj napriek tomu, že liberálna skupina bola veľmi nápomocná, že by sme mohli preformulovať ten pozmeňujúci návrh takto. Internal union policy in the field of financial services. So... Teda, takéto znenie znamená, že namiesto definície čisto politických aktivít. S tým mali viacerí členovia výboru problémy. Explicitne uvedieme, že aktivity, ktoré sa nevzťahujú exkluzívne na vnútornú e, unijnú politiku v kontexte finančných služieb, by si mohli nárokovať na e, podporu. Toto budeme prezentovať ako ústne pozmenujúci návrh, e, pretože skutočne e, snahou je, je zamerať sa na aktivity súvisiace s internou úninou aktivitou a teda všetko mimo toho by e, nemalo byť považované za narokovateľné. Takže nemáme tu niekoho e, za EPP, tieňového e, spravodajcu. Katrin e, Styler má slovo. Ďakujem pekne. Pani Pozano sa ospravedlňuje za to, že sa nemohla dnes dostaviť, takže ona je spokojná s dohodnutými e, kompromisnými e, návrhmi. To je toho názoru, že teraz je návrh lepšie vyvážený a, a umožňuje e, prehľadnejšiu formu financovania a zabezpečujú lepšiu ochranu spotrebiteľov a takisto aj sa jej pozdáva ten kompromis týkajúci sa obdobia pro 2020. Je dôležité mať určitú, určité prvky stability na projektové plánovanie. Sice ten celkový návrh, že že znie ten návrh veľmi dobre, čo sa týka širšieho geografického pokrytia. Musíte si uvedomiť, že zložky, ktoré by mali kontrolovať vlastne tieto toky, nie sú až eh, tak personálne eh, vybavené a preto by sme mali skôr voliť mm, prínosy a kapacity národných orgánov. Pani Borzano sa chce poďakovať spravodajkyni aj tieňovým spravodajcom za spoluprácu, samozrejme aj všetkým tým, ktorí priložili ruku k dielu e, s tými dohodnutými e, kompromismi. Zdá sa, že bude, e, budeme schopní lepšie usmerniť finančné toky aj dohliadať nad nimi zdá sa mi, že viacerí signalizovali, aby sme hovorili trošku pomalšie. Pán Šváb mal vystúpiť za EPP, ale vraj mu lietadlo mešká, nie je preto tu. Je tu niekto za liberálov. Je tu niekto za niekoho iného, ktorý by sa rád vyjadril. Pán Šoltes. Ďakujem. Ďakujem za slovo. Na úvod sa chcem poďakovať eh, spravodajkyni a aj tieňovým spravodajcom za vynikajúcu prácu a spoluprácu e, vrátane a diania minulý týždeň. Stretnutie tieňových spravodajcov bol veľmi, to stretnutie bolo veľmi konštruktívne, veľmi intenzívne po obsahovej stránke. Celkovo sme spokojní s výstupnými kompromisnými pozmenujúcimi návrhmi i program podporných aktivít zameraných na zlepšenie zaangažovanosti spotrebiteľov a, in, a, celk, a finančných služieb pri samotnej tvorbe legislatívy, ktoré upatruje, upla, upravuje finančné služby, je rozhodne správne smerovanie tie dve organizácie e, priznajúce, to je Finance Watch a Better Finance, e, tieto dve organizácie sú skutočne veľmi prínosné z hľadiska informovania spotrebiteľov, používateľov a iných o finančných službách a súvisiacich služieb. Sú, ta, sú tu však určité resty, ktoré pretrvávajú je dôležité vytvárať a upevňovať hlavne e, siete v, existujúce siete v členských štátoch, ale to je úloha na obdobie 2017 až 2020. Ani jedna z tých dvoch organizácií nedokázala vlastne rozšíriť ten záber vo financovaní na druhej strane je to aj dosť pochopiteľné, pretože sú temer výlučne odkázané na európske financovanie. V tom by mohlo dôjsť k zmene v budúcich rokoch i napriek určitým obťažnostiam. E, strana zelených bude veľmi rada spolupracovať s obidvoma organizáciami a e, do priestor do roku 2020 a po roku 2020 je otvorený samozrejme aj ďalším subjektom. Ešte niekto sa hlási do rozprávy? Zdá sa, že nie. Budeme hlasovať o tejto téme 5. decembra. Ide o kompromisy týkajúce sa otvorených víziev po roku 2020. S tým však, že po 18 mesiacoch bude prie strednodobé a priebežné hodnotenie. No a Spolufinancovanie by nemalo pochádzať výlučne z EU zdrojov, tam je to členenie 60 a 70 a potom ALDE navrhlo pozmenujúci návrh a to ku kompromisnému zneniu číslo 9, aby to znelo. Did that activities not exclusively related to internal union policy in the field of financial services are not eligible. That should be are not eligible, not is. Takže takéto by bolo znenie. Tým pádom môžeme budeme môcť o tom hlasovať, keď sa bude o tom hlasovať. Chceme sa poďakovať sekretarietu a takisto aj a, a, e, poradcovia pre a, e, e, koncepčné záležitosti ECR. Tí boli veľmi nápomocní. Ďalší bod AVMS audiovizuálne mediálne služby z hľadiska eh, reakcie na reálny vývoj eh, eh, na trhu a možnosti. A odovzdám slovo kolegyni. Mm-hmm. <clears throat> So thank you, Madam Chairwoman. We're now on to the... Ďakujem pekne. Teraz budeme hovoriť o AVMS. Úvodom chcem poďakovať, eh, chcem privítať všetkých, ktorí sa zúčastňujete na tejto diskusii. Eh, chcela by som odovzdať slovo eh, slovo hm, spravodajkyni, ktorá nie je prítomná, ale je zastúpená danom. Ja nie som Emma McClarkin, myslím, že je to dosť zrejme, ale budem vystupovať v jej mene. Úvodom sa chce poďakovať e, skupinám a tieňovým spravodajcom za e, úsilie odvedené. E, boli dve technické stretnutia a dve stretnutia technických spravodajcov. Ospravdňuje sa za dnešnú neprítomnosť. Pôvodne mala v pláne reagovať na odpovede vo videoformáte, aj sme v takej miestnosti, ale sekretariát jej oznámil, že technicky to nie je možné. Ale myslím si, že do budúcnosti by sme mohli využívať aj takéto riešenia, veď je to novodobá digitálna technológia. V pôvodnom stanovisku v stanovisku bolo veľmi dôležité, e, že všetko bolo pod taktovkou trhu a tieňoví spravodajcovia aj na svojom stretnutí e, hovorili o tom, ako najlepšie e, propagovať európske diela. Takže VOD predovšetkým tvorcovia by e, mali dbať o to, aby európske diela boli e, prezentované tam, kde je to možné a v rozsahu, ktorý je primeraný. Samozrejme, to však nemôže ísť na úkor princípu mediálneho pluralizmu a služieb, ktoré sú ponúkané spotrebiteľom. Akékoľvek finančné príspevky by mali byť v súlade s európskou legislatívou, vrátanie legislatívy o štátnej pomoci. E, v zásade je táto vec táto vec sa odvíja od, alebo je v gestii členských štátov. Rečník bol upozornený, že má hovoriť pomalšie. E, možno ten môj akcent je problematický. Akékoľvek finančné záväzky môže byť uvalené členskými štátmi len v rámci svojej, svojej vnútroštátnej jurisdikcie a na základe princípu krajiny e, pôvodu. E, toto sa vzťahuje na prípadné poplatky, ktoré by chceli uplatniť pre AVMS a to predovšetkým Video on Demand. Stá sa, že ECR e nepresadí svoju požiadavku. Väčšina chce, chce uplatniť 20-percentný režim kvot. No a, a zrejme taký férový kompromis je, je e, vziať do úvahy vždy e, e, vlastne tú prominentnosť určitého obsahu. Ja osobne nesúhlasím s 20-percentnou kvotou eh, pre európske diela eh, v rámci služie Video on Demand, veď spotrebiteľ musí mať úplne voľnú ruku. Dokonca aj v skupine, eh, ktorá sa venuje potrebám spotrebiteľa, myslím si, že takéto gesto, ako bolo prezentované, je veľmi ústretové voči ostatným skupinám tak zdá sa, že sa dokážeme dohodnúť na 20-percentnej kvote a s tým, že ten princíp neprominentnosti eh, nie je eh, za každých okolností uplatňovaný Takisto bol aj navrhnutý e, vlastne e, limitu, e, diskusia bola venovaná limitu na reklamu, koľko môže byť reklamy v rámci hodiny. Tieňoví spravodajcovia sa, spravodajcia sa napokon dohodli, že najlepšie bude vrátiť sa k pôvodnému návrhu, aby, aby ten podiel ten podiel nepresahoval 20 To sú e, rôzne uputavky, teleshopping a tak ďalej, čiže 20 v prepočte na vysielacú hodinu. Product placement e, počas programov pre deti a mládež je veľký problém. E, text komisie E, e, bol veľmi vágný a vytváral e, neistoty z hľadiska určenia programov, na ktoré by sa mali vzťahovať špecifické obmedzenia, ktoré majú platiť pre detské programy. Na základe stretnutia tieňových spravodajcov najlepší kompromis je vrátiť sa k pôvodnému zneniu AVMS smernice je, to, je tam kategória detských programov a je to celkom zabehnutý Safety System. To je všetko, čo mi ako podklady e, pripravila Eva McClarkin a samozrejme sme pripravení prijať akékoľvek spätnú väzbu, akékoľvek reakcie. Ďakujeme pekne e, za to, že ste zastúpili EMU. Myslím, že tu nie je nikto z EPP. SAD, budete hovoriť v mene Anahed? Áno, budem hovoriť v mene Anny Het, nie je prítomná, ospravedlňuje sa. Ona e, mm, posiela svoje stanovisko, prečítam ho úvodom sa chcem poďakovať spravodajkyni a tieňovým spravodajcom, ktorí e, e, odviedli kus práce na tomto dokumente. A keď my nie sme gestčným výborom, ten výstup bude veľmi dôležitý pre IMKO. E, z toho titulu som presvedčená o tom, že potrebujeme stanovisko, ktoré je jednoznačné, ktoré zviditeľňuje naše priority a zásady. E, preto kladiem dôraz na ochranu maloletých, to je článok 7, čo sa týka dostupnosti. E, Tam to má byť trošku tvrdšie formulované. Takisto som a mám aj vyhranené stanovisko k podielu reklám E, takisto som obhajovala to stanovisko, aby členské štáty mohli zavádzať e, svoje požiadavky výraznejším spôsobom, než je to v návrhu, keďže ide o audiovizuálny obsah, ktorý by mohol ovplyvňovať maloletých rôznym spôsobom. Myslím si, že e, etické kodexy sú až sú príliš mierne v niektorých otázkach. Členské štáty by mali mať navrh aj možnosť E, uplatniť aj prísnejšiu kontrolu v prospech detí a e, maletých. Takže e, chceme mať také textové znenie, ktoré nehovorí len výlučne o etickom kódexe, ale umožňuje, umožňuje aj umožňuje aj adresnejšie zásahy zo strany členského štátu to znamená trošku neutrálnejšia formulácia v príslušnom článku. Tá situácia pri kompromisných textoch nie je podľa mňa uspokojivá a mali by sme sa snažiť o dosiahnutie lepšieho textu kompromisnejšieho textu a, a s takým e, vstúpiť do procesu hlasovania budúci týždeň. I napriek tomu, že času nebolo veľa, potrebujeme pokračovať aj tento týždeň v čulej diskusii, aby sme uspokojili priority a tzv. červené čiary politických skupín. Pre nás je najdôležitejšie to, aby e, tento text sa nestal e, až príliš, sa nestal príliš vágnym, že bude odkazovať len na etický kódex, ktorý tak povediac nezaujíma nezaručuje nič. Ďakujem. Ďakujem za to, Olga. A teraz eh, ideme na skupinu ALDE a viem, že pán Lokegaard tu nie je, takže pani Kaja Kales je tu za ňo. Uh, Ďakujem. Žiaľ, pán Lokegaard eh, nemôže tu byť prítomný dnes, tak ma požiadal, aby som zdôraznila tri body. Po prvé, nie je pochybnosť o tom, že musíme zabezpečiť eh, najlepšiu kvalitu európskeho obsahu pre európskych občanov ale ako spomenul predtým, kvóty o európskom obsahu nie sú. Cesta pred e, kvóty e, by mali byť e, riadené dopytom a z dánskeho hľadiska by sme chceli zdôrazniť úspech dánskeho televízneho seriálu Porgan, ktorý mnohí z nás aj európskych občanov ďalších si vychutnávali a to je dobrý príklad, že ak ten obsah je dosť dobrý, tak Európania to budú pozerať dokonca aj v originálnom jazyku s titulkami. K prístupnosti stále si myslíme, že je priestor pre e, vysoké ambície pre mnohých Európanov, ktorí e, sú postihnutí a to je hlavne e, dôležité, čo sa týka záväzku členských štátov a poskytovateľov, naplniť záväzky prístupnosti. Pán Lokegark navrhne nové a silnejšie znenie v riadnom čase a ale ďalší kolegovia aj pani Zaranzová budú mať svoje pozmeňujúce návrhy lepšie zohľadnené. A nakoniec on navrhuje eh, vymazať všetky odvolávky na eh, morálne eh, témy a hm, to prijali všetci a nakoniec mám aj v mojom mene nejaké pripomienky, môžem? Čo som vedela v tom návrhu kompromisu, ja sa chcem tiež poďakovať spravodajcovi za to, že zahrnul dôležitosť usmernení o tom, ako nakladať s prejavmi nenávisti, aj e, transparentnými opatreniami, ktoré e, sú prijaté a spoločnosti a podniky môžu mať e, veľký dopad na celkovú slobodu prejavu. Ešte jedna vec. Vítam skutočnosť, že smernica o elektronickom obchode sa v istých ohľadoch zdôrazňuje. No, podľa tej smernice o elektronickom obchode e, spoločnosti budú musieť mať e, oznamovacie zásady e, a zásady stiahovania e, nezákonného obsahu a e, prejavy nenavisti sa e, považujú za e, nezákonné podľa e, predpisov o xenofóbii a preto chcem, aby definícia Ehm, v tomto rámci bola upravená definícia prejavu nenavisti, aby výbor IMKO k tomu dal e, jasné e, usmernenia. Ďakujem. Ehm, ďalší na zozname je Denis, ale Julia je jediná z tieňových spravodajcov, ktorá tu je, takže najprv dám slovo Julia a potom Denis e, má čas na prípravu. You, Chair, Julia, nech sa páči, ďakujem najprv chcem sa poďakovať e, spravodajcovi aj kolegom za doterajšiu prácu. Ceníme si celkový prístup, ktorý prijali v stanovisku IMCO doteraz, no jeden z najdôležitejších e, nedokončených e, bodov tu máme otázku prístupnosti. A chcem pripomínať, že tento výbor a tento parlament prijal v prvom čítaní e, verziu smernici o webovej e, prístupnosti a e, táto by upravila zákonné záväzky aspoň pre verejných vysielateľov k ustanoveniam o prístupnosti a preto by som bola prekvapená, keby sme v tom istom v tých istých výboroch a s tými istými ľuďmi nenasli e, podobné e, silné znenie k prístupnosti teraz, keď riešime smericu o AVMS, pretože dôvod, prečo sme nakoniec sa rozhodli neriešiť e, verejných vysielateľov v smerici AVMS, bol ten, že mal byť rovnaké podmienky pre verejných aj súkromných vysielateľov. A toto môžem prijať a tiež musíme byť prísni v požiadavkách prístupnosti, ktorú chceme uložiť na audiovizuálne mediálne služby a preto sme ešte ďaleko od dohody a v žiadom prípade nepodporujeme názor komisie, že jednoducho e, majú vetovať to ustanovenie a ja som rada, že aj spravodajca vykázali istú prúznosť tomu. No, ja myslím, že sme to dlžní tým ľuďom s posunutým, aby sme mali e, silné ustanovenia v tejto oblasti k platformám zdieľania videa e, sme e, spokojní s väčšinou z tých ustanovení, ktoré sa navrhujú, no ešte niektoré podrobnosti treba vyriešiť. V prvom rade ľutujeme, že v definícii platformy pre zdieľanie videa sa stále odvolávajú na to, či je obsah organizovaný algoritmickými prostriedkami. Istým spôsobom je to pochopiteľné, čo tým komisiom na mysli, no chcem pripomenúť, že organizácia obsahu algoritmickými prostriedkami môže byť e, extrémne nedômyslená a nudná, ako napríklad, že e, budú sa triediť e, súbry podľa abecedného poradia názvov. A to nie je najlepší spôsob, ako zúžiť e, predmet, o ktorom chceme hovoriť. Súhlasíme s Alda, že je dôležité, aby sme zachovali e, v tých odvolávkach odvolávku e, na smernicu o elektronickom obchode a tiež e, platformy vzdelania videa v internete už spadajú pod tento režim, čo sa týka stiahovania nezákonného obsahu a čo sa týka akýchkoľvek dodatočných e, povinností, ktoré tam môžu byť e, upravené. My si myslíme, že pravidlo automatického ostraňovania nemôže byť uplatnené na video obsah, pretože sú tu tie starosti o základné práva a e, teraz mi hovoria, že skôr sa to stáva príkladom opatrení, ktoré nejaká platforma môže prijať a to je uvedené v úvodnom ustanovení a nie je to záväzné. Možno s týmto prístupom by sme sa uspokojili a e, chceme, aby bol pozmeňujúci návrh 315 zohľadený v tom kompromisnom pozmeňujúcom návrhu, ktorý rieši e, možnosť protikonania alebo riešenia sporov medzi užívateľmi a platformami a hovoríme konkrétne o prípadoch, keď užívateľia, ktorí e, hrali obsah na internet a tento bol e, potom stiahnutý, mali e, možnosť obranú prosvedku, aby zistili, čo sa vlastne stalo s ich obsahom. Takže my by sme radi tieto body mali pokryté a je tu pár kompromisov, s ktorými sme súhlasili a tiež oblasti, kde uprednostňujeme návrhy komisie napríklad, e, čo sa týka harmonogramov. A tiež súhlasím s tými obavami e, o tom prístupe ku kvotám, kde je to dosť e, komplikovaný prístup, ktorý bol zaujatý a nie som presvedčená, že jednoducho prijať opatrenie, ktoré má lineárny obsah a uplatniť to na nelineárny obsah dosiahne tie požiadavné výsledky. Takže toľko do mňa a teším sa na ďalšie technické debaty. Okay, thank you, Julie. I'm going to hand... Ďakujem, Julie. Dám uh, slovo uh, našej predsedničke. No, Denis má teraz slovo. Denis Young. Thank you, uh, both. Ďakujem uh, obom predsedničkám odchádzajúcej, prichádzajúcej. Je to ťažká téma. Súcitím so spravodajcom, ktorý musí sa postarať o to, aby každý um, bol zohľadnený, lebo sú tu tiež rôzne prístupy medzi politickými skupinami. Môžem povedať, že e, sme um, poskytli spravodajcovi rozsiahle pripomienky a e, vzhľadom na tieto, nevidíme, že by tie kompromisy vyriešili naše problémy a aby som bol napomocný, môžem povedať, že v niektorých hľadoch môžeme byť pružní a to sa týka aj rozšírenia spolu regulácie a ja trvám na tom, že než je to jasné každému, čo sa tým presne myslí. A ak to znamená, že bude rámec, povedzme legislatívny rámec, e, že je to úlohou účastníkov vypracovať e, morálny kodex a e, zabezpečili, e, aby obsah tohto morálneho kodexu bol v súlade s legislatívnymi parametrami v iných sektoroch. Čo sa týka koregulácie, tak e, v tom môžeme byť pružní a e, potom tá odvolávka na záväzný morálny kodex by sa mohla vytratiť, lebo by sme mohli skončiť s rovnakým výsledkom. Tiež máme viacero veci a mali by sme byť schopní dosiahnuť pokrok v nich a nedosiahli sme. Tiež som e, počul od ODE, myslím, že tu sa zhodneme, že keď hovoríme o navádzaní na násilie alebo nenávisť v dokumente, tak e, e, komisiu treba obviňovať z toho, lebo komisia to začala, no musíme byť veľmi jasne, že a, hovoríme o um, trestnom priestupke, ktorý je e, presne popísaný e, v medzinárodnom práve aj v nástrojoch OSN, ale tiež máme nástroje v európskom práve. A chcem ešte raz e, vyzvať, že máme tu veľmi presnú formuláciu a je to navázanie na no je tu nenávisť, ktorá môže viesť e, k e, navádzaniu a to môže byť e, navádzanie na diskrimináciu a nasilie, čo je odlišné od navádzania na nenávisť. V právnej terminológii to je ťažké presne pochopiť. to je jedna vec a dúfam, že ešte o tom môžeme viesť výmenu názorov rýchlo, pretože myslím, že by sa to mohlo zlepšiť a ďalšie aspekty, ktoré sú pre nás dôležité, sú na jednej strane, ako EPP zvraznila, 20-percentnú normu pre európske diela. Ehm, neviem, či sa na tom e, zhodneme, ale pre nás je dôležité, aby tam bola odvalovka na percento. A k tomu textu o ochrane detí proti e, škodlivému obsahu, ale tiež e, proti istému propagácii e, nezdravého jedla. A pre dospelých e, dúfame, že môžeme tam uviezť odvolávku na hazardné hry, pretože hazardné hry tam teraz nie sú zahrnuté, pokiaľ vidíme, a mali by byť zahrnuté, pretože aj tam musíme byť veľmi starostliví. A keď doľadíme ten text, tak dúfam, že dospeme k väčšej zhode, pretože teraz žiaľ je veľa kompromisov, ktoré nemôžeme podporiť. Would anybody else like to come in? Chce ešte niekto iný vystúpiť? Andreas, chcete vystúpiť za EPP k AVMS? It's very kind to give Thank me the floor. This... To je milé, že mi dávate teraz e, slovo. No, ospravedlňujem sa, že som meškal, no problém bol s e, mojim lietadlom. Náš tieňový spravodajca, pán Turkiano, ma požiadal, aby som uvedol pár pripomienok a niektoré kľúčové otázky, no ja som žiaľ e, nemohol doteraz sledovať tú debatu. Myslím, že z časti tieto veci už boli pokryté a nebude um, pre uh, vás prekvapivé, ani pre tých, čo teraz telefonujú, že kompromis 27 uh, určite je vec, kde pán Tokiano um, predložil pár pozmeňujúcich návrhov, no my ako EPP sme sa zhodli, že mali by sme mať názor o tom, ako vytvoriť rovnaké podmienky medzi lineárnymi a nelineárnymi službami. A preto Myslím, že pravdu povediac, návrh komisie z nášho hľadiska je e, dosť dobrý v tomto ohľade a mali by sme sa e, ho držať, miesto toho, aby sme ho zmenili. V mm, druhej veci chcem e, upozorniť na kompromisný pozmeňujúci návrh 25, kde hovoríme o kvótach, európskych kvótach na obsah vyrobený v Európe a je tu e, silný rôznorodý rozsah pozmeňujúcich návrhov z mojej skupiny a mali by sme e, popremýšľať, čo urobiť, aby sme jednotný trh udržali spolu a mali by sme uvažovať o tom, či to máme akceptovať, keď poskytovateľ, ktorý je usídlený e, v EÚ a dostáva prostriedky a fondy, ktoré sú k dispozícii a e, vyrába e, kvóty e, za európske diela, tak to by malo byť zrovne uznané a ja som nevypracoval žiadne pozmeňujúce návrhy a k tým kvotám by sme sa radšej držali toho európskeho prístupu. Takže toľko k tým pripomienkam našich tieňových spravodajcov. Has anybody else got any comments? Má ešte niekto ďalší nejaké pripomienky? V takom prípade môžeme prejsť na ďalší bod. komisia má pripomienky. Komisia chce vystúpiť. Možno komisia sa môže predstaviť. Nemám tu vaše meno. Thank you, Madam Chair. Uh, Maša Uh... Ďakujem, Marcel Boloňa e, z DG Connect. Mám na starosti smericu o AVMS. Uvidím pár pripomienok. My sme posudili kompromisné pozmeňujúce návrhy, ktoré v niektorých prípadoch e, vracajú situáciu späť do terajšieho stavu. Mám pár pripomienok, ktoré sa týkajú toho, že by sme mali upravené percento 20% reklamy za hodinu a e, tá odvolávka na e, hodinu e, podľa hodín je iná ako teraz, lebo teraz e, máme prúznu hodinu, posuvnú hodinu, takže nezačína sa to presne o celej hodine merať a to dá viac e, prúznosti vysielateľom. Čo sa týka e, právneho obsahu, prejavy nenavisti v rámci rozhodnutia sú nezákonné a spadajú pod smernicu o elektronickom obchode. A táto smernica odvoláva sa na špecifické opatrenia a mechanizmy označovania, ktoré by umožnili aby prevádzkovateľia boli upozornení na e, ten nezákonný obsah a na druhej strane e, tie e, pravidlá, ktoré, proti ktorým sme my, ktoré my navrhujeme, by obmedzili prístup neplnoletých k škodlivému obsahu, takže neodstraňoval by sa obsah, len neplnoletí by ho nevideli. Čo sa týka podpory európskych diel, keď sa spoliehame len na ten prvok prominentných, ktorých podľa nás nebolo dostatočné, pretože máme príklady v terejšom článku 14, že členské štáty môžu upraviť pravidla o prominentných dielach a o mm, zdieľaní katalógu, no keď tieto neskombinujeme, tak môžeme mať len 100% alebo 90% európskych diel a ak eh, ich nepropagujeme a ak eh, ich neuvádzame eh, v prominentnom čase a priestore, tak ich šance vnímania sú nízke, takže aby mali prominentné miesto v katalógu, je to kľúčová vec. Čo sa týka referencie o vzdelení, tak k tým pravidlám smernice, tieto sa musia naplniť a mm, transponovať do národnej legislatívy záväznými mm, zákonnými predpismi a členské štáty e, môžu dať e, priemyslu a odvetviu e, možnosť koregulácie, ale vždy musia vykonávať úlohu zákonného dohľadu a Ďalšia úloha je doplnková a to umožniť, aby firmy na európskej úrovni dodržali princípy, ktoré e, schválili v kodexe a to nenahrádza e, e, záväzné zákonné predpisy alebo úlohu spoluregulácie. Ďakujem nejaké pripomienky mene spravodajcov. Um, Len rýchlo k tomu sa vrátim. Parker sa spomenul morálny kodex a ako som pochopil, ešte bude ďalšia technická skôdzka, myslím, že zajtra sa pokúsime e, predložiť silnejší na kompromis ku e, morálnom kodexu a my tu riešime otázku, ktorú prenesli socialisti a skupina GUE a s tým obsahom e, sú tu dve hlavné skupiny, ktoré chcú kompromis na kvotách a spravodajca si to, spravodajkyňa si to uvedomuje, aj keď ona a jej skupina to nepodporuje. Takže my tu robíme svoju prácu, aby sme dospeli k výsledku a všeobecne k tým ďalším veciam. Toto sú úpravné pravidlá v tej zmesi a spravodajca dúfame, že nakoniec bude môcť e, zohľadniť väčšinu vašich obáv k tomu, že toto je veľmi e, technická téma, ktorá rieši pár vecí. Thank you. Ďakujem trošku rýchlejšie preberáme náš program, takže prosím vás stále povedzte vašim eh, poslancom, členom, že trošku predbieme program a ďalší bod eh, je eh, politika hospodárskej súťaže Andra má slovo ako spravdajca. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade ďakujem všetkým ktorí boli až do konca pri vyrokovaní kompromisných pozmeňovacích návrhov. Myslím, že sa teraz napokon podarilo všetky zásadné body ku kompromisom zhrnúť. Nikto nemusí eh, schovávať svoje politické presvedčenie a eh, dôležité body vo výročnej správe eh, sa takto budú môcť presadiť Chcel by som poprosiť aj kolegyňu Šaldemóze o to, aby v rozhovoru s pánom Šaním eh, kladla dôraz na to, že určité kľúčové body eh, budeme môcť eh, prevziať do našej správy. No pokiaľ ide o vnútorný trh, digitálny vnútorný trh, a, a, Eh, potom určité právne eh, otázky týkajúce sa vlasti eh, daňovej a podobne. Tie sú veľmi úzko späté navzájom v mnohých aspektoch a preto si myslím, že právo môžeme klásť dôraz na to, že náš príspevok si teraz zaslúži tom zodpovedajúce postavenie. Predložili sme 5 kompromisných pozmeňovacích návrhov, už som ich popisoval minule, takže teraz budem môcť byť stručný, aby som uh, vašu pozornosť upravili iba na ešte veci. Jeden kompromis e, sa vzťahuje na digitálny vnútorný trh, e, e-commerce a e, kolaboratívnu ekonomiku. Liberáli, začul som teraz, by radi videli túto časť hospodárstva postavené do ešte pozitívnejšieho svetla. Pokiaľ ide o synergické efekty a pozitívny vývoj, nikto ich nechce spochybňovať ale predsa len tu vyvstáva veľa otázok pre našu spoločnosť tiež a nemôžeme ich takisto ignorovať, to by zachádzalo priďaleko a preto už nemôžeme kompromis viac prispôsobiť želaniam liberálov, ale predsa len dúfam, že budú môcť napokon hlasovať za správu. Ehm, Európska eh, sieť pre eh, konkurenciu, e, prípad, pre, e, prípad teda Facebooku je to dobrý e, príklad toho, čo treba zmeniť. Potom tu máme úlohu údajov a takisto aj stanovisko Európskeho dvora auditorov k štátnej pomoci. Zajtra budeme hlasovať. Ekon bude hlasovať 5. decembra. Dúfam, že sa nám podarí eh, napriek teda tomu nedostatku času tie najdôležitejšie body dostatočne dobre ošetriť. Ďakujem ešte raz za dobrú spoluprácu s všemi spravodajcami. Dúfam, že eh, teraz som presvedčený, že eh, tak ako máme veci teraz vyrokované, to predstavuje naozaj veľmi dobrý kompromis a dobre to popisuje to, čo by si parlament chcel zdôrazniť. Ďakujem, vy sa chcete vyjaziť e, v mene pani Šaldemoze. Áno, je to tak. Ďakujem pekne, pani predsednička. Opäť e, chcem vyjadriť v mene našej tenevej spravodajkyne pani Šaldemoze, ktorá sa ospravedlňuje, že sa dnes nemôže zúčastniť zasadnutia. Poskytla mi um, svoje vyjadrenie a ja ho tým teraz chcem prečítať. E, v mene Kristol chcem poďakovať spravodajcovi a spravodajcom za spoluprácu. Celkovo si myslím, že sme našli 11 dobrých kompromisov myšlienkami, ako zabezpečiť lepšiu konkurenciu a spolskú súťaž v Európe. E, bez pochyby by sme si želali e, sociálnejšie formulácie vo viacerých bodoch, obzvlášť pokiaľ ide o ochranu e, práv zamestnancov, platformu ekonomiku a viac slov o legislatíve v určitých oblastiach, ale v duchu kompromisu sme sa rozhodli podporiť kompromisné pozmeňovacie návrhy. Ešte raz ďakujem a dúfam, že zajtra budem mať úspešné hlasovanie. A ešte mi dovolte jednu osobnú poznámku v mojom mene, ale e, tu by som predostrela až po tom, čo sa vyjadria ostatní tieňoví spravodajci. Ďakujem, Dani, v mene KR. Ja sa vyjadrím v mene pána Sulíka. Pán Sulík by sa chcel poďakovať pánovi Švábovi za jeho otvorenosť voči názorom tieňových spravodajcov chce e, teda e, zdôrazniť e, význam dobrej hospodárskej súťaže, dobrý výber a správne ceny pre spotrebiteľov. Chce zdôrazniť pár bodov. Ekonomika zdieľania, inovácie 21. storočia. Ehm, tieto nám často prinášali startupy, malomoderné spoločnosti preto pán Sulik prostiera svoj pozmeňovací návrh, aby sa vlastne neohrazovalo postavenie týchto firiem v eh, Aha, mám ešte spomaliť, pani predsednička, eh, to mi nie je skoro ani možné. Nuž, moje svetielko eh, bliká. Kto s tlmočníkov má eh, problém, to bude asi môjim prízvukom. Nuž, to sa deje nám všetkým. Všetko na všetkých to platí. Mali by sme hovoriť pomalšie. Máme dosť času. Nuž, treba si zvykať na novú realitu budúcnosti. Je dôležité, aby nás všetci mohli počuť. Nuž, kde som? Ost- kapitál stať. Ekonomia e, zdieľania musí splňať právne požiadavky samozrejme, ako aj všetky ostatné e, zložky ale nemali by sme e, sa riadiť e, v prípade tejto ekonomiky e, tým, čo bolo samozrejme v analogovej spoločnosti. Spotrebitelia už sa vyjadrili, vyjadrili svoje preferencie, môcť využívať tie rôzne služby, ktoré sú k dispozícii a nemali by sme sa snažiť voľbu spotrebiteľov v tejto, v tejto oblasti obmedzovať. Pán Sulík víta znenie kompromisu 7, kde sa zohľadňuje jeho návrh, kde sa spomína, že členské e, e, štáty e, sú tu zodpovedané vlasti teda štátnej pomoci. Potom sa tu hovorí o cenovej koordinácii a teda spra- spotrebiteľoch, takže menšia byrokracia, menšie licencovanie zo strany štátu, e, čo, najnižší možný, čo najnižšia možná cena e, za vstup na trh by bola pre ňoho veľmi dôležitá. E, preto nie je rád, že toto želanie nebolo dostatočne odrazené v texte. Avšak pán Sulík ďakuje spravodajcovi za jeho prácu na e, návrhoch kompromisov a EKR podporí ich znenie v hlasovaní. Ďakujem. Vy sa chcete meno, vyjadriť v mene skupiny LD? Nie. Niekto za GUE? Denis? Ja som tieňom spravodajcom. E, môžem byť veľmi stručný, pretože pre môj e, tým a pre mňa bol naozaj potešením e, pracovať s pánom správodajcom. A my môžeme podporiť všetky e, kompromisy, na rozdiel od niektorých, to sa vedeli predo mňou, aj kompromis 11. To bolo chyba z našej strany, ale kompromis 6, kde sme zmenili znenie a teraz je možné už ten kompromis pre nás podporiť. E, sme za viacero oddelených hlasovaní. Chápem, že tie nemôže vyňať z kompromisu spravodajca. A teda my budeme hlasovať za túto správu. Vynikajúce. Chcel by sa niekto ďalší vyjadriť? Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, budem teraz hovoriť po česky. Chcela by som sa vyjadriť ku kompromisu 11. Bola som dosť prekvapená pozmeňovacím návrhom číslo 73, ktorý konštatuje, že k potieraniu nekalých praktík potrebná mŕťa si nie je legislatíva, ale dobrovoľné systémy. Rada by som pripomenula, že tento náš výbor vypracoval na tému nekalých obchodných praktík komplexnú správu, ktorá obsahuje ustanovenie o tom, že nekalé obchodné praktiky je možné obmedziť iba, ak bude existovať rámcová právna úprava na úrovni EÚ. Túto správu, ktorú mimochodom podporilo 600 poslancov, sme prijali na plene e, e, v júni tohto roka. A chcela by som tiež pripomenúť, že pred dvoma týždňami pracovná skupina pre poľnohospodárske trhy predlžila odporúčanie týkajúce sa e, poľnohospodárov potravinovom reťazci. Aj v tejto správe vyzývame k zavádzaniu nových pravidel na úrovni EÚ, e, ktoré by riešili určité nekalé obchodné praktiky a aj e, kde by išlo o účinné presadzovanie predpisov v členských štátoch. A z tohto pôvodu, pretože som bola tieňovou spravodajkyňou tejto správy o nekalých obchodných praktikách, nemôžem podporiť navrhnutý kompromis 11 a myslím si, že namiesto spochybňovania nedávno prijatého textu by sme sa mali sústrediť na to, ako príjmeť komisiu k tomu, aby naozaj proti nekalým obchodným praktikám efektívne zakročila. Ďakujem. Thank you. Ďakujem, Andreas. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa e, vyjadrili sami za seba alebo pomocou zástupcov. E, som samozrejme rád, že v tejto situácii sa podarilo vlastne nájsť e, kompromisy to hovorím osobitne smerom k kolegovi De Jongovi. E, nie všetko v správe je úplne nonsens. V jednotlivých bodoch sme sa naozaj snažili jednoducho zhodnúť na niečom, čo by vyhovalo všetkým. A to je veľmi zrejme v prípade kompromisu číslo 11. Chápem e, kolegyňu, ktorá sa pre chvíľku vyjadrila. Chápem, že je to problém práve vo východnej Európe, odkiaľ e, prichádza. Keď sme sa snažili vyjednať eh, kompromis číslo 11, eh, musím povedať, že som to konzultovala s kolegom Dantanom z výboru Agri a on je samozrejme za silnejšiu líniu výboru Agri, čo eh, chápem, chápem postoj kolegov z výboru Agri, ale nie len preto, lebo Európska komisia v zásade E, nahlásila pochybnosti, pokiaľ ide o európsku legislatívu. Som skeptický, či je toto jediná správna cesta, ale aj preto, že keď vstúpime hlbšie do tejto diskusie, uvedomíme si, že problém spočíva v členských štátoch. Tam uh, um, problém vyplýva z uh, tých skosnatelých štruktúr, ktoré tam ešte pretrvávajú. E, problémom nie sú cezhraničné otázky, takže e, nie, že by som nevnímal váš argument ako správny, ale z iných dôvodov si myslím, že by sa nedá všetko riešiť európsky. A, takže takto to vidím a preto vás prosím, aby e, ste si tú formuláciu v kompromisnom navrhu vysvetlili v tomto duchu. Predstavuje to naozaj krok e, vpred. Máte pravdu, nezodpovedá to tejto požiadavke po e, legislatíve, ale tí, ktorí si to želajú, týmto vychádza v ústretí. E, takže Chcel som teraz len vysvetliť, aká bola tá myšlienka za kompromisom 11. Vidím, že vás to plne neuspokojuje, ale snažil som sa vám aspoň objasniť, ako k nemu došlo. Bolo by mi ľúto, keby sme tu nedocielili zhodu, no ale eh, ak by to tak bolo, tak to musím akceptovať. Ďakujem. Okay, um, would the commission... Benedetta Buzoni je tu za Európsku komisiu, je tomu tak? Chceli by ste sa vyjadriť? Áno, ďakujem pekne za to, že máme príležitosť sa vyjadriť. Ja som Igela eh, Henning, eh, som teda z DG Comp. Eh, my sme tí, ktorí sú zodpovední za túto výročnú správu, ehm, teraz spoločne s kolegyňou Benedetou Guerzoni. 11. oktobra sme žiaľ nemali e, čas, keď ste diskutovali do detajlov o tejto správe, ale chceli sme sa predsa len vyjadriť a snažiť sa trošku e, pozitívnejšie e, teda predať správu o týchto škodách a chcel som sa tak venovať e, pozmeňovaciemu návrhu e, číslo 45 a kompromisnému návrhu 5. Ako viete, e, táto smernica Uh, už prešli takmer dva roky, od kedy vstúpila do uh, platnosti. Uh, v decembri by mala uh, začať platiť, uh, takže máme stále ešte mesiac. My uh, monitorujeme uh, 31 eh, krajín, 28 eh, členských štátov a potom ešte krajiny EFTA. Eh, pokiaľ ide o implementáciu tejto smernice, do 24. novembra E, sme teda monitorovali e, postup tejto oblasti a na základe toho si myslíme, že členské štáty docielili celku veľmi dobrý e, pokrok pri implementácii. Jeden členský štát, Švédsko, úplne dokončilo tento proces. 11 členských štátov sa nachádza vo finálnom parlamentnom štádiu, 9 členských štátov sú na úrovni e, e, legislatívy, ktorá sa diskutuje na vláde. Už to prešlo konzultačným procesom, procesom revízie. To je celkovo veľmi dobré keď sa pozrieme, aká bola situácia pred pol rokom, veci sa teda hýbu vpred, vidíme to veľmi pozitívne. Tiež e, berieme na vedomie vaše obavy z stretnutia 11. októbra, e, že naša internetová stránka neodráža tento pokrok. Musíme priznať, že tomu e, naozaj tak je. Už sme aktualizovali medzi časom našu stránku a dúfam teda, že sa s tým budete e, že e, vás to uspokojí, že teda sa tam informácie aktualizovali aj na základe vášho podnetu. Ďakujem pekne komisii. Z, samozrejme zhodnotíme, zoberieme do úvahy to, čo ste E, povedali Andreas. Je to v poriadku, dobre. Takže môžeme teraz prejsť e, k bodu číslo 5 nášho programu. Tým je diskusia o e, zmenci vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Správa sa píše podľa pravidla 53. Hlavným výborom je výbor EMPL. Spravodajkňou je pani Šaldemoze, ktorá je medzi nami a týmto jej odovzdávam slovo. Ďakujem veľmi pekne. Prvom rade by som chcela povedať, že je dosť eh, iritujúce, že dnes musím hovoriť po anglicky, lebo k dispozícii nie je dánske tlmočenie. Toto je moje druhé zasadnutie dnes, kedy nemám k dispozícii eh, dančinu. Je to pre mňa nová téma. Nepoznám tam všetky anglické pojmy, takže budete musieť e, to so mnou vydržať, budem sa, budem sa musieť do veľkej miery čítať z mojich podkladov, ale neviem, či sa budem môcť e, teda e, dobre orientovať v diskusii z tohto dôvodu Ehm, musím len uh, do toho vstúpiť. Niekedy jednoducho máme k dispozícii len menšiu miestnosť s menším počtom kabinok, a, ale beriem to do úvahy. Je veľmi dôležité, ak je niekto s spravodajcom, aby mal k dispozícii tlmočenie výzvou. Je tu uh, tá logistická otázka, ale chápem to, uh, Krista, a budeme to brať e, na vedomie. Vysielanie pracovníkov je a vždy bolo citlivou témou pre Európanov a myslím, že je dôležité, aby sme našli dobrú vyváženosť v našom prístupe k tejto téme. Dnes na IMKO sa musíme zaberať tým, ako funguje náš vnútorný trh a myslím si, že je dôležité, aby sme E, našli správnu váženosť medzi tým, ako tieto pravidlá fungujú na vnútornom trhu a zároveň aj zvážili potreby pracovníkov. V prvom rade musím povedať, že je veľmi dobré, že sa komisia zaoberá týmto návrhom, snaží sa ho revidovať. Myslím, že je dobré hľadať lepší e, spôsob e, teda hľadať lepšie riešenia než tie, ktoré poznáme momentálne v tejto oblasti a treba ich teraz zakomponovať do smernice, aby e, veci fungovali lepšie, aby sme zabezpečili naozaj rovnaké hracie pole pre pracovníkov aj pre e, firmy na vnútornom trhu. Pre mňa, e, keď som si preštudovala návrh a zohľadnila, že ide o prvotnú výmenu názorov, čo znamená, že ma veľmi zaujímajú vaše návrhy, myšlienky a ja chcem ich aj e, zakorporovať do návrhu správy. E, je dôležité povedať, že treba sa pridržiavať presnej definície, e, pokiaľ ide o odmaňovanie, spomenú sa to článku 3, návrh komisie preberá toto znenie a myslím, že to nie je dobré, pretože bez tohto znenia E, to bude mať väčšiu právnu neistotu pre zamestnávateľov aj pre zamestnancov. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme tu mali čo najjasnejší právny text. Inak e, to prenecháme na Európsky súdny dvor, aby e, prijímal rozhodnutia. Ja som teda toho názoru, že by sme tu mali opäť vrátiť disku, definíciu odmenovania z článku 3 Tiež si myslím, že je dôležité znovu zaviesť tu ďalší článok 3.9 e, o právach e, dočasných agentúrnych pracovníkov. Myslím, že je dôležité, aby sme tu mali dobrú definíciu a znenie pre túto oblasť. A je dôležité, aby dočasní agentúrni pracovníci um, pracovali za rovnakých podmienok ako eh, pracovníci, ktorí nie sú dočasní. Je to o férovosti, rovnakom zaob za zaobchádzaní. Eh, bolo by eh, najsprávnejšie, keby sme tu znovu teda zaviedli tieto pojmy. Potom je tu otázka právneho základu pre tento návrh. Je dôležité, aby sme vychádzali z článku 56, voľný pohyb služieb a 59 tam ide o smernice týkajúce sa liberalizácie služieb, ale aj článok 153 by mal byť zohľadnený, ktorý pojednáva o zabezpečení ochrany, primeranej ochrany zamestnancov. Myslím si, že e, cieľom tejto smernice je poprvé zabezpečiť voľný pohyb zamestnancov, voľný pohyb služieb Zároveň však musíme aj e, primerane chrániť zamestnancov a teda neponechávať všetko len na atributy voľného pohybu zamestnancov. Ešte jedna vec hodná zmienenia je, sa, sa týka časových limitov komisia zaviedla eh, limit 24 mesiacov. Po uplynutí tejto lehety hostiteľská krajina sa stáva akoby domovskou krajinou. V, pôvodnom, eh, v pôvodnej smernici to nie je zadefinované. 24 mesiacov sa mi zdá pridlho, čiže dva roky môžete byť eh, v cudzom štáte s takým štatútom dočasnej dočasného pobytu. Malo by to byť skrátené na um, štvrtinu snať. A toto sú tie tri kľúčové veci, ktoré nám ležia na srdci, alebo na, ktoré sú pre mňa dôležité. E, termín na predloženie navrhovaného znenia na preklad je 23. januára E, samozrejme, toto je jediná príležitosť výmeny názorov do 23. januára, ale ak budeme považovať za potrebné, môžeme zvolať stretnutia tieňových spravodajcov. 9. februára opäť bude návrh tu v IMKO a 14. február obed je termín na predloženie pozmeňujúcich návrhov k tomu návrhu, ktorý si vypočujeme 9. Skutočne teším sa na všetky vaše názory, podnety a je dôležité, aby náš výbor zodpovedný za vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa našiel e, tú žiaducu rovnováhu, e, rovnováhu medzi potrebami zamestnávateľov a zamestnancov, aby sme mali e, rovnocenné podmienky v celej Európe. Ďakujem. Otmar Karas. Ďakujem za slovo, eh, pani predsednička, dámy a páni. Eh, my teraz sa zamýšľame na, eh, nad stanoviskom. A naše stanovisko musí byť musí odpovedať na tú, odpovedať tú kľúčovú otázku, čo je nevyhnutné e, na to, aby sme zlepšili situáciu na vnútornom trhu. E, čo sa týka slobody poskytovania služieb, je kľúčovým princípom a preto musíme e, obmedziť prejavy protekcionizmu. Všetci si dobre uvedomujeme, na základe, na základe diskusí so zamestnancami aj zamestnávateľmi, Vieme, že návrh komisie prepracovajúci existujúci smernicu e, prináša viacero nových problémov a vyvoláva veľa obav. Oba, myslím si, že je tu, e, sú štyri dôležité aspekty pre vnútorný trh. Poprvé sú to obavy z mzdového dumpingu e, a zo zníženia ochrany to je na jednej strane, na druhej strane je tu, sú tu obavy, ktoré súvisia eh, s, s, schopnosť, s schopnosťou. Eh, čiže je tu na miske váh požiadavka zamestnávateľov zamestnancov. Druhý okruh. V súčasnej dobe tá smernica je predovšetkým zameraná na eh, sektor stavebníctva, ale všetci dobre vieme z nášho každodenného života, že naražame na že máme obrovské problémy s personálnym zabezpečením opatrovateľských služieb, zdravotných služieb teda zdravotná a sociálna e, starostlivosť. Takže musíme sa zamyslieť nad tým, či tieto problémy budú pretrvávať, či chceme viac otvoriť e, tento e, trh a, a chceme otvoriť trh, tak či to má byť pre všetky sektory alebo len na určité. Tretí aspekt je to vlastne obmedzenie tej doby vyslania zamestnancov Súvisí to úzko aj s otázkou, z, e, e, e, akého sú zosúladenia systémov sociálneho zabezpečenia E, tá, táto smernica sa tým zaoberá, ale napriek tomu ponecháva veľký priestor členským štátom, treba aj na bilaterálne dohody. Musíme si tu položiť otázku, či chceme, či chceme e, skutočne viac akcentovať túto flexibilitu, alebo chceme väčšiu mieru regulácie, alebo chceme použiť iné časové obmedzenie, e, než to, čo bolo doteraz platné a samozrejme musíme mať predovšetkým na zreteli hlavný cieľ nariadenia. A potom vlastne je tu štvrtý okruh, to je otázka minimálnej mzdy. Musíme sa zamyslieť nad právnymi dôsledkami práve z hľadiska toho, že vlastne týmto e, vstupujeme e, do e, kompetencií národných členských štátov. Čiže toto sú citlivé témy, ak nie najcitlivejšie témy, minimálnej vzdy e, alebo primeraná úroveň odmeňovania ako taká. Domnievam sa, že v tejto oblasti by bolo, e, e, sa núka ako nevyhnutné zmena definície, minimálna definícia alebo minimálna odmena Ehm, jednoducho e, tento pojem, pojem musí byť, ak nezmenený, tak musíme ho nanovo zadefinovať. Jednoducho v Európe potrebujeme akýsi, akýsi minimálnu úroveň, minimálnu referenčnú hodnotu. E, inak sa, ne, e, sa, sa ne, nevyvarujeme sociálnemu napätiu a neistote. Verím, že dokážeme e, vlastne pre, presadzovať tie naše pohľady ako vý, výrobu, e, ako, ako výboru, e, ktorý sa zaoberá vnútorným trhom a samozrejme potom do toho aj vstupujú názory výboru EMPL. Ja som tieňovou spravodajkyňou za ECR, preto sa vyjadrím na túto tému. My e, máme viacero problémov s týmto návrhom a súvisí to aj s praktickými dôsledkami. Je veľmi dôležité, aby tie praktické dôsledky boli brané v úvahu, aby teda e, e, to, čo príjmeme, aj fungovalo v praxi Chcela by som upriamiť pozornosť aj na tzv. žltú kartu, ktorú tento mechanizmus žltej karty využilo viacero členských štátov, čo malo, prak, malo praktické dopady. Ja nadviažem e, na to, čo povedal pán Karas. Je predsa e, nevyhnutné, aby e, ten jednotný trh fungoval a fungoval predovšetkým v tej oblasti služieb aby e, poskytovatelia služieb ich mohli a dokázali poskytovať aj cezhranične. Ak to e, má byť efektívne poskytované cezhranične, tak musia dobre spolupracovať členské štáty. E, komisia len akoby, akoby nanovo, nanovo opakovala jedno a to isté, ne, ne, neprispieva k zlepšeniu situácie. Skutočne táto smernica by nemala harmonizovať štandardy, ale mala stanoviť minimálne štandardy, aby sa predchádzalo zneužívaniu rozmanitosti systémov. Myslíme si, že je dôležité e, vyhodnotiť si, e, vyhodnotiť si uplatňovanie smernice E, a e, myslím si, že e, to sa aj potom, toto vyhodnotenie sa malo zohľadniť v tvorenom texte. Mali by sme teda zamerať svoje úsilie na boj proti nelegálnym praktikám ako tá smernica, ako by sa dala tá smernica z roku 2014 mohla lepšie uplatňovať. Máme teraz takú situáciu, kedy dokonca aj pri legálnych eh, vyslaniach nastávajú problémy. Ja som nedávno eh, komunikovala so zástupcami eh, výrobcu aut a oni majú prevádzky po celej Európe a aj presúvajú svoj, svojich manažerov. A ak máme 24-mesačnú lehotu, obmedzujúcu lehotu, je je nemožné teda presúvať aj týchto manažerov eh, na 7 mesiacov do Švedska, eh, na pár mesiacov do Španielska. Čiže napríklad len v tomto kontexte eh, presúvania alebo vysielania manažerských pracovníkov to, je, e, to funguje e, s úplne inými parametrami, ako povedzme vysielanie e, zamestnancov v stavebníctve. Ja súhlasím s predrečníčkou, že by sme mali byť veľmi explicitní, tak ako povedala pani Šaldemose. Musíme sa venovať exaktnejšie tej otázke odmeňovania. Uh, uh, E, vy ste naznačili, že by ste chce mali kratšie, e, kratšie doby vysielania, ale tým máte vlastne na zreteli predovšetkým povedzme presúvanie tých zamestnancov v stavebníctve, ale celkom to nefunguje, ak by sme to rozšírili e, paušálne na všetkých vysielaných zamestnancov čo sa týka toho dočasného E, statusu, tam by sme mohli zachovať znenie pôvodnej smernice. Naša najväčšia obava e, súvisí s tým, že táto smernica je ako, ako by mala až príliš široký e, záber a preto často vytvára neúnosné situácie. Inými slovami, vždy musí mať na zreteli aj praktické súvislosti Dita Šancová a teraz máme. Okay, and um, although I sympathize with the concerns you expressed, I... Denisa, e, ja by som, okrem toho, čo vy ste spomenuli, pani predsednička, ja by som chcel ešte e, uviesť tú skutočnosť, že toto je e, legislatívny balík, ktorý samozrejme Eh, je na hľadačiku médií, venuje tomu veľkú pozornosť a, eh, a je eh, mm, situácia dnes taká, že sa často zneužíva platná legislatíva, pretože za rovnakú prácu je možné mm, poskytovať veľmi rozmanité odmeny. Tým pádom táto téma je veľmi leží na srdci aj odborárom. No, eh, už to ani nehovorím o, o problematike dôchodkovej a sociálnom zabezpečení. Eh, ja si myslím, že ten problém eh, pri vysielaní tých, tých manažerských ľudských zdrojov, tam sa, tam sa dá nájsť riešenie, o tom nepochybujeme. Ale myslím si, že najpalčivejším problémom je ten problém poskytovateľ služieb a cezhraničné poskytovanie služieb tá prvotná e, reakcia e, na tie veci, o ktorých hovorí spravodajkyňa, e, je takáto, že dokonca aj 6 mesiacov sa nám zdá byť pridlho, mm, dokonca 2 mesiace by boli schodnejšie, ale samozrejme toto je všetko predmetom vyjednávania. Teda my by sme chceli ísť ešte ďalej ako spravedajkynia. Odkaz na, na vlastne dôslednejšie uplatňovanie. Spomínam si, že aj keď sa preverala príslušná smernica, tak boli horúce diskusie, plné emócií. Myslím si, že, myslím si, že už teraz sú pre nás oveľa zrejmejšie, v čom tkvejú obmedzenia e, dôslednejšieho uplatňovania a v niektorých členských štátoch dokonca to súvisí aj s kapacitnými možnosťami Jednoducho eh, je to taká situácia, kedy nie je dosť eh, zamestnancov a mm, súvisí to s celkovou ekonomickou situáciou. Vieme, že eh, situácia sa už zlepšila, ale mnohé členské štáty skutočne ešte kapacitne nedokážu vlastne mm, akcentovať výraznejšie to presadzovanie dôsledné. Samozrejme, e, veľmi e, e, sa tešíme na to finálnejšie znenie toho navrhovaného stanoviska. Ďakujem. Mr. Soltes. Pán Soltes. Ďakujem za slovo. Domnievam sa, že eh, táto, toto revidované znenie smernica je lebo smernica je, je, je veľmi dôležitý krok, ale zároveň si to vyžaduje veľkú opatrnosť. E, treba aj starostlivo definovať pojmy používané Musíme zlepšiť ochranu vysielaných zamestnancov, mali by mať obdobné práva ako domáci zamestnanci a to, a to znamená oveľa viac, ako mať len definované minimálne e, od, požiadavky na odmeňovanie. V roku 2014 e, bolo, tém, bolo témer 2 milióny vyslaných zamestnancov a v období 2010 až 2014 E, sa zaznamenal nárast e, počtu vysielaných zamestnancov o 44 Áno, to je len 0,7 e, všetkých zamestnaných ľudí v EÚ, ale predsa len sú to čísla, ktoré nemôžeme prehliadať. Je potrebné mať na zreteli ochranu eh, občan, zamestnancov, občanov a a eh, bez ohľadu na to, v ktorom štáte pracujú, títo vyslaní zamestnanci by mali byť primerane odmenovaní, aby mohli mať dôstojný život. A teda vyslaní zamestnanci by nemali dostávať menej alebo menšiu odmenu, ako e, by dostali, keby neboli vysielaní. Hovoríme o mzdovom dumpingu, sociálnom dumpingu. E, mnohí kolegovia tvrdia, že nie je potrebné meniť smernice, ale vzhľadom na to, že už v tej podobe e, doterajšej poskytujú dostatočnú ochranu zamestnancov ja som však presvedčený o tom, že e, musíme nájsť e, nejaké kompromisné znenie a vyvážené zmenie. Hľadať teda tú rovnováhu medzi e, požiadavkami a možnosťami zamestnancov versus zamestnávateľov. Ďakujem. Tarabella. Pán Tarabella. Ďakujem. Chcem poblahoželať komisii za túto iniciatívu, že skutočne vnímala e, naliehavú potrebu novelizovať smernice z roku 2006. My predovšetkým aj e, vzhľadom na vývoj na trhu na prehlbovanie, e, na prehlbovanie, prehlbované problémy v zdravej e, konkurencii na trhu práce. Je veľmi dôležité, aby sme uplatňovali princíp princíp rovnaká pláca, rovnaká pláca, rovnaká miera sociálneho zabezpečenia za rovnakú prácu. Hovorím z krajiny, kde tento problém je e, maťateľný. Máme veľký počet vyslaných pracovníkov v Belgicku, nie len v stavebníctve, ale aj v sektore dopravy. A takisto aj v oblasti mm, služieb eh, zdravotnej starostlivosti. Eh, v súčasnej dobe eh, zamestnávateľ vo hostujúcej krajine nie je povinný zaplatiť E, viac ako minimálna zná, ale potom to vyzerá tak, že na jednom a tom istom pracovnom mieste e, dostáva jeden e, minimálnu mzdu a domáci zamestnanec dostáva viac Nuž e, v krajinách Beneluxu alebo Francúzsku my e, e, skutočne máme silné sociálne zabezpečenie a je pre nás samozrejme, že aj počas PNK beží plat. A čas, ča, často sa stáva, že tí zamestnanci ujdu z, povedzme, zo staveniska, kde pracujú No a potom je tu aj problém e, sociálnych, sociálnych odvodov, ako to funguje. Keď firmy vo výraznej miere využívajú mechanizmus vysielania pracovníkov, môže dochádzať k znásobovaniu problémov, aj keď si všetci uvedomujeme, že jeden zo základných princípov EÚ je voľnosť pohybu a poskytovania služieb. Samozrejme, pohyb, slobodný pohyb určite, ale nie za e, svoj voľných podmienok Potom je tu ešte otázka životných nákladov, pred ktorý sú postavení vyslaní pracovníci. Ja si myslím, že na tomto návrhu je čo zlepšiť. Je tu veľká obava sociálneho dumpingu, ale to nie je akási abstraktná obava, to už je realita. A to, čo je veľkým strašiakom, je globalizácia v tom širšom slova zmysle. Možno, to, to, možno je to taký aj strašia kvôli nedôslednej e, kontrole. Smernica o vysielaní zamestnancov by e, malo byť vnímané ako čosi pozitívne, čosi, čosi e, podporujúce ten, ten základný princíp voľného pohybu ale nemôžeme podporovať zlé podmienky. Ak, napríklad, ak vysielaní zamestnanci pracujú viac hodín ako domáci zamestnanci, a, pot, a, a, a potom ako je vnímaná príslušná európska legislatíva? Mnohí si môžu povedať, že vlastne podporuje sociálny dumping. Som veľmi rád, že Európska komisia a jej predseda Juncker si e, túto e, problematiku zadal ako prioritnú úlohu, teda vysielanie zamestnancov. Určite, ale nesmie to byť nástroj, ktorý nie je neužívaný a ako nekalé praktiky v hospodárskej súťaži. Takže ďalší rečník. It's, it's a pity that, uh... Ďakujem pekne. Je to škoda, že zdá sa, že vidíme uh, veľmi rozdielne názory na mm, túto veľmi dôležitú smernicu pretože e, čo je veľmi dôležité, že nepotrebujeme nesúladnú legislatívu a nepotrebujeme jasné kompromisy, pretože ja som 20 e, rokov bola ministerka práce vo Fínsku a v tejto funkcii sme prijali keď som bola v tejto funkcii, sme prijali prvú smernicu o vysielaní pracovníkov a výsledkom bolo, že kvôli nejasným kompromisom tam bolo veľa nepotrebných e, súdnych e, konaní a veľa nepotrebných sporov medzi európskymi odbormi a trhom práce a teraz je e, na čase e, napraviť túto chybu, ktorú sme urobili pred 20 rokmi, aby sme neprijímali nejasnú legislatívu a legislatívu, ktorá nie je v súlade, pretože ak si myslíme, že tento vnútorný trh je jadrovým, jadrovou myšlienkou Európskej únie a jadrová myšlienka Európskeho trhu je voľný pohyb pracovnej sily, tak dnes vieme, že koreňom a dôvodom Brexitu alebo narastania extrémizmu v Európe je, že e, je tak veľa sociálneho dumpingu a tak veľa nie dobre fungujúcich pracovných trhov a okrem toho sociálneho dumpingu. A preto veľmi sympatizujem s revíziou tejto smernice, ako navrhla pani Šaldemoze. Takže aby sme sa snažili Mm, myslieť na to v celku a že potrebujeme novú smernicu o vysielaní pracovníkov. Ďakujem za slovo. No každá... Ďakujem za slovo. Každá mince, minca má dve strany a preto rozdiel na úroveň miest v členských štátoch vedie k napäťam na pracovných trhoch, a to oboma smermi a súhlasím s tým, že je to naozaj problém vnútorného trhu. No, e, touto smericou sa žiaľ e, snažíme riešiť e, prejav a nie príčinu A. Férovosť by sme mali hľadať na obidvoch stranách. V Českej republike sa mimochodom teraz diskutuje o otázke, miest predavačiek veľkého obchodného reťazca, ktorý pôsobí vo viacerých štátoch na našom vnútornom trhu. A len pre informáciu, taká predavačka v Českej republike priemerne dostáva 480 eur a v Nemecku je tam mnoho násobne viac, možno od 1300 eur viac. Takže bavíme sa o mzde, mzde za rovnakú prácu v rovnakej firme. Takže na jednej strane sa nemôžeme obávať, alebo obávame sa o závod pretek ku dnu, o sociálny dumping, o mzdový dumping, o nekalé praktiky. No na druhej strane by sme sa rovnako intenzívne mali zaberať e, vyrovnávaním a porovnávaním miest v týchto zdrojových štátoch, okrem iného aj nastolením otázky odlivu ziskov z týchto štátov. Možno by potom bolo aj viac peňazí na mzdy týchto pracovníkov a možno by potom aj tlak na sociálny dumping bol nižší, no to samozrejme táto smernica nerieši. Would anybody else like the floor? Ešte chce niekto iný slovo? Um, is the commission here? Je tu komisia? Mr. Sandfield. Pani Sandfield. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som sa hlasil už predtým, ale asi ste nemali možnosť ma zbadať. Hovoríme o téme, ktorá je e, veľmi dôležitá. Zdá sa mi, že v tej diskusii prevažujú hlasy, ktoré vidia tú problematiku len z jedného hľadiska. Európska únia je politickou stavbou, e, sociálnou aj hospodárskou stavbou, ktorá je otvorená a zameraná na e, blahobyt ale mm, žiaľ často e, pod zaštitou, e, pod e, štítom vojny za dobro človeka sa pripravujú riešenia a naredenia a regulácie, ktoré vo svojich konečných účinkoch sa obracujú proti ľuďom. A to je často pozorovaný štandard, že ideály pekne znejú aj vyzerajú na papieri, no zároveň v praxi sa e, veľmi málo naplňajú. A ja sa obávam, že keby tie navrhované predpisy e, sa overli e, účinne a naozaj tým smerom, ktorý bol ohlásený, tak potom sa situácia zamestnancov nenapraví, ale naopak sa zhorší a hospodárstvo v Európe, aby sa rozvíjalo, tak e, potom minimálne v e, tomto odvetví nebude žiadny e, rozvojový impuls. A mm, patológie, oni vždy nastávajú v každej oblasti a potom patológie alebo tie choroby budú len posilnené a budú rásť a to preto, že čím bude početnejšia regulácia a čím tým viac je neprimeraná potrebám a praxi v živote, tak e, e, o to e, viac sa vytráca legálna práca činnosť do šedej a nelegálnej ekonomiky všude na svete a z toľky rokov tu vidíme, že takáto prísnosť a keď e, sa e, snažia e, bojovať proti takýmto nedohom väčšou reguláciou, tak nedosahujú účinky, ktoré chceli vo svojich ideách dosiahnuť. Takže aj v tomto prípade to bude opačne. A pamätajme na to, že keď máme dočenia s legálnou prácou, tak máme dočenia so situáciou, v ktorej môžeme vykonávať kontrolu, pretože niečo, čo je legálne, podlieha kontrole. A vtedy ľahšie môžeme odstraniť e, nezákonné, mimoprávne, nelegálne situácie, ktoré sú patologické. Ak činnosť sa robí v šedej ekonomike, alebo osobitne v čiernej ekonomike, teda nezákonne, tak e, nepodlieha žiadnej kontrole a potom e, neochránite žiadneho zamestnanca a potom nebudú žiadne možnosti, aby sme hovorili a už vôbec nevykonávali e, a prenasledovali to, čo sa tu e, moderne nazýva sociálny dumping. E, ja, keď som posudzoval túto smernicu, tak ako predsednička povedala, tak táto smernica má dať možnosť na to, aby v celej Európskej únie minimálne podmienky boli zachované. A nie, aby v celej Európskej únii v 28 a čo skoro určite v 27 členských štátoch e, e, ktoré e, sú rôzne na tom ekonomické aj finančné, aby boli rovnaké tie podmienky. No oni ešte niekoľko desiatok rokov rovnaké podmienky nemôžu byť v týchto štátoch. Dziękuję bardzo. Ďakujem, Adam. To sú veľmi podobné pripomienky, ktoré uviedli hm, zastupcovia 8 členských štátov, vrátane dvoch eh, podpredsedov vlády, s ktorými som sa nedávno stretli a tieto štáty členské podpísali tú žltú kartu a oni mi povedali ako predsednička výboru, že majú veľké obavy o budúcnosti spoločného trhu v službách a mm, povedali, že musíme sa snažiť, aby sme eh, odomkli eh, tento spoločný trh eh, a aby sme neskončili mm, preto, že by sme mali vôbec nemali žiadne cezhraničné ustanovenia. Preto spravodajca sa snažil toto krátiť, aby dosiahol rovnováhu, pretože v opačnom prípade by sme nakoniec mali príliš veľa legislatívy a potom by ten cezhraničný pohyb bol ešte ťažší a myslím, že tu odzneli výborné pripomienky mnohých ľudí a teraz vrátim slovo spravodajcovi a najprv sa spýtam, či komisia chce ešte niečo k tomu dodať. Thank you. Mr. Yes. Thank you, Mr. Thank you, Mrs. Chair. Uh, a few... Ďakujem, pani predsednička. Pár stručných pripomienok k tomu vystúpeniu, ako odznelo, e, tá sloboda poskytovania služieb je e, nedeliteľná súčasť e, vnútorného trhu, ktorý zriadil spoločenstvo a to je sloboda s pravidlami a tieto pravidlo upravila smernica 9671 ktoré majú podporovať slobodu poskytovateľa, poskytovania služieb, ale zároveň aj zabezpečiť ochranu pracovníkov. A táto smernica, ako sa uviedlo, má 20 rokov a je treba ju prispôsobiť v dvoch aspektoch. Jeden je aspekt e, vymáhania a to je smernica 2014-67, ktorá platí od polovice tohto roku a tiež e, zmeniť ju čo do samotného obsahu a osobitne e, jeden prvok z tejto smernice k tomu hľadisku obsahu, ako uvedol predseda Juncker v mm, usmerneniach pre politiku, je skutočnosť, že dve spoločnosti, ktoré e, poskytujú rovnakú službu, nebudú musieť e, e, splňať tie isté záväzné pravidlá, napríklad harmonizácii. Vysielajúci podnik môže platiť miestnú vzdu a miestny podnik musí plniť všetky záväzné pravidlá pre odmenovanie. A teraz máme teda súbor pravidel, ktoré e, platia pre e, e, dva dve podniky, ktoré konkurujú v rovnakej oblasti, či sú vonkajšie alebo vnútorné. A tiež musíme prispôsobiť a modernizovať tú smernicu, aby sme zohľadnili túto smernicu a zohľadnili nový vývoj, hlavne čo týka dočasnej sprostredkovanej práce a istoty. A e, jedna vec bola dlhodobé vysielanie pracovníkov a to išlo to, aby sme neobmedzili trvanie vysielania pracovníkov. E, to trvá toľko, koľko trvá poskytovanie služieb. E, no, ide o to, aby sme prevedli, či po istom dobi ten vyslaný pracovník má mať prospekt z vyššej úrovne ochrany a v súvislosti so štátom, e, kde poskytujú tú službu. A to isté e, sa deje v oblasti sociálneho poistenia. V sociálnom poistení po dvoch rokoch e, štát poistenia je štát, v ktorom sa služby poskytujú. A tu ide o to, že po dvoch rokoch tie realizačné podmienky môžu byť podmienky toho realizujúceho štátu. A e, teraz e, chcem upozorniť na e, to, že nie všetky situácie vysielania pracovníkov budú dotknuté tou revíziou. 56 situácií vysielania pracovníkov, keď to meriame podľa PDA1, vysielajú štáty s vyššou mzdou. To znamená, že tento trh je trh s vedomosťami, s kompetenciami a s e, vysokými zručnosťami a e, nezávisí od nízkej mzdy. Takže toto je prvok, ktorý je dôležitý e, pre tento výbor. 56% z PDA 1 sa vydáva v štátoch s vysokou mzdou. Kristos Schaldemose, would you like to come back? Kristos Schaldemose chce sa vyjadriť. Ďakujem všetkým za to, že vystúpili. Je to naozaj dôležitá vec, no je to tiež citlivé a máme asi iný názor o tom, ako vytvoriť dobre fungujúci vnútorný trh. No, chcem, aby bolo jasné z mojej strany, že potrebujeme dobre fungujúci vnútorný trh, no aby sme ho získali, potrebujeme spravodlivú konkurenciu, aby sme mali spravodlivú konkurenciu, tak potrebujeme naredenie, reguláciu, lebo ináč to nebude fungovať. No ja chcem pokračovať prácu a dúfam, že to bude mm, pozitívne, aby... Euro. Lei ritiene possibile che un paese possa uscire dall'euro senza la propria volontà, ma soltanto perché eh, a seguito dell'esito di un, eh, di un referendum?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 Eh, to preto bolo, že nebolo dosť eh, dánskych eh, tlmočníckých témov, aby sme mm, uspokojili vašu požiadavku na dnes. Neviem, ako, aký pokrok dosiahneme k tomu, ale my uvítame ďalšie nápady k tomu, pretože rozumiem, že je to citlivá vec, keď chcete hovoriť rodným jazykom. Right, the next item the... Ďalší bod programu je správa Eva, Evy Pavanovej o Európskej e, klimatickej iniciatívy a hneď dám slovo spravodajkyni. Teda, e, very... Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi rýchlo uvediem e, aktuálne informácie o Európskej kladovej iniciatíve. My budeme hlasovať zajtra a Teraz e, máme 9 kompromisných e, pozmeňujúcich návrhov, ktoré zo široka e, podporili všetky skupiny chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom za konstruktívny prístup a my sme vypracovali hlasovací zoznam a do lehoty sme nezostali žiadne pripomienky k tomu a my teraz sa zhodli na tom, že ten úvodný text, ktorý navrhla komisia, bol dobrý základ pre to, aby naše stanovisko sa ďalej rozvíjalo a preto trváme na tom, eh, na istých vyjasneniach a doplnkoch a myslím, že tento doplnok eh, prispieva k eh, oveľa širšej a posilnenej iniciatívy Európskej pre cloud computing a to je v súlade s našimi prioritami výboru IMCO. Ehm, máme na mysli tri kľúčové prvky v kompromisných pozmeňujúcich návrhoch a prvý je, že e, vyjadrujeme našu plnú podporu úvodnému cieľu komisie, aby sme odstranili technické a právne prekážky ehm, voľnému pohybu dát a datových služieb. A keď sme o tom vyjednávali, tak sme jasne zúraznili, že voľný tok e, údajov sa má vnímať ako piatá sloboda spoločného trhu a tiež aj e, infraštruktúra v širšom vyjadrení a e, skúsenosti, zručnosti um, účastníkov sa vnímajú ako kľúčové predpoklady, aby sa to zabezpečilo a um, Tomuto sa venuje väčšia pozornosť a tiež e, si uvedomujeme narastajúcu e, dôležitosť e, vytvárania digitálnych zručností v tejto súvislosti. Po druhé, ako sa jasne vyjadrilo v našom výbore, sloboda prináša isté zodpovednosti a uvedli sme, že ochrana údajov a kybernetická bezpečnosť e, sú potrebné, aby sme zabezpečili, že spotrebitelia budú veriť e, dátovej ekonomike a že informácie, s informáciami sa nakladá e, veľmi prístne podľa GDPR a v súlade so smernicou pre GDPR. A tiež sme našli spoločnú pôdu čo do štandardizácie a uspokojovania dopytu, pretože v prípade cloud computingu a e, open science e, computingu nie je to len priemysel, ktorý zahráva svoju úlohu, ale aj výskumné ustanovizne a akadémia niekedy môže byť verejné, napríklad verejná správa, ale myslím, že hlavný zjednocujúci cieľ je cezhraničná prístupnosť k dátam a k dátovým službám, aby sme zabezpečili, že budeme mať e, túto konkurenčnú výhodu nielen na našom kontinente, ale globálne a privítam pripomienky ostatných tieňových. Pani Gutierrez Piato. Ďakujem, pani predsednička. A chcem sa tiež poďakovať e, za prácu s pravodajkyne a jej e, vôľu dosiahnuť dohodu v niektorých kompromisoch, ktoré prakticky sú všetky priority socialistickej skupiny a týmto sme zlepšili tú správu a bude to určite užitočná správa a mm, správa mm, na základe konsenzusu. Okrem toho je dôležité, že aby tento výbor pre e, spoločný trh e, mal e, silný postoj voči výboru pre priemysel a aby ovplyvnil tento proces v oblasti cloud computingu a aby podporil niektoré myšlienky, tohto výboru a je dôležité, aby sme podporili tú e, politickú iniciatívu a odstranili tú neistotu, e, o ktorej hovoria členské štáty aj komisia a e, podporiť znamená e, dopracovať niektoré myšlienky. Určite podporujeme to, že aj veci, aj podniky, aj všetci občania Ehm, budú musieť e, vnímať e, prínosy a prospech z cloud computingu. A v tomto zmysle e, socialistická skupina predniesla v kompromisoch zámer zmaximalizovať eh, spoločný prospech eh, pre celú spoločnosť. A eh, vedci sú za to, aby sa postupovalo v zmysle open science, teda otvornej vedy a je treba podporovať európsku mm, vedomostnú ekonomiku a vedci, ktorí robia výskum prostredníctvom podpory z verejných prostriedkov, aby si mohli vymieňať informácie a zistenia prostredníctvom cloud computingu a Ehm, tá nová spoločnosť a prostriedky a cesty, ktoré sa otvárajú v posledných rokoch, bude zásadná pre inovatívny rast aj inkluzívnejší rast. A je tiež dôležité maximalizovať to a podporiť e, cloud computing e, v prospech všetkých občanov, ktorí každý deň e, budú môcť e, toto využívať e, a tiež uľahčovať takto byrokratické správne konania a tiež využívať toto v každom živote ako základný nástroj a tiež podniky by sa mohli vďaka tomu pokúsiť prelmiť neprístupnosť pre malé a stredné podniky. A tiež je zásadné rozšíriť tú koncepciu cloud computingu pre všetky podniky. A preto tiež definitívne podporujeme tú myšlienku, aby sme zriadili e, voľný pohyb údajov ako piatú slobodu spoločného trhu. Podporujeme túto myšlienku, no na to je dôležité, aby sme zaručili e, rôzne veci naraz. Poprvé, aby e, sme podporili širokú pripojiteľnosť v EÚ a táto pripojiteľnosť aby bola umožnená bez rozlišovania a rozdielov ktoré existujú medzi veľkými a malými mestami a e, dedinami, e, čo týka rýchlosti pripojenia. A po tretie, treba zabezpečiť bezpečnosť súkromných údajov, ktoré sa spracovajú cez cloud computing. Tieto tri predpoklady sú základom preto, aby sme mohli z slobody obehu mohli urobiť ozajstný eh, pilier spoločného trhu, eh, teda široké pripojiteľné, optimálne eh, rýchlosť prístupu a tiež zabezpečenie bezpečnosti a súkromia údajov. A chcem nakoniec zvrazniť kompromis, ktorý sme navrhli vo veci investícií, pretože je dôležité, aby sme zaručili hm, tieto ciele, hm, tieto myšlienky, ktoré navrieme, tak počíta sa preto s financovaním a dostatočnými investíciami na európskej rovni a tiež s e, potrebnou e, e, spolúčasťou členských štátov. A tie investície, ktoré sa teraz plánujú v rámci fondov EPSI a Junckerovho plánu, sa eh, plnú do digitálnych eh, služieb. aj je dôležité, eh, čo do podielov a významu, ktorý dosahuje digitálny svet v ekonomickom raste v budúcnosti a jeho podielu na HDP celej EÚ narastého významu, aby sme zabranili budúcim rozdielom Eh, medzi eh, mestským a vedeckým svetom a mladými a eh, starými. Tieto hm, digitálne rozdiely sa môžu zabraniť len tým, že sa zaručia táto investície A preto, aby sme zároveň keď sa budeme predstavovať budúcnosť, sa tomu venovali s tým, že zabezpečíme realizáciu tých investícií a tiež som povedal, že spravodajca odvedol výbornú prácu. Poďakujeme sa mu za to a zajtra sa môže spoľahnúť na podporu socialistickej skupiny v prospech tejto správy. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Súhlasím, e, že mm, spravodajkňa pracovala e, vynikajúco. Máte podporu aj skupiny EK, ktorej som ja tiež spravodajkyňa. Eh, že nepodporujete inováciu, pohľad eh, do budúcnosti. Musí byť eh, veľmi jasné v správe, že nechceme vybudovať pevnosť Európa v digitálnej sfére, ale chceme sa zaoberať spôsobmi, ako zabezpečiť svet bez hraníc v Európe a spolupracovať s inými častiami sveta. A ako podporiť spoluprácu komisie priemyslu, aby e, podporili projekty v oblasti e, veľkých dát. Treba aj zabezpečiť spoluprácu s národnými e, orgánmi pri vybudovávaní digitálnej infraštruktúry. Ďakujem veľmi pekne, Eva. Za liberálov tu máme Mortena? Nie. Chcel by sa niekto ďalší vyjadriť? Nie. Chcel by, chcel by sa vyjadriť niekto e, za komisiu? Nie. Tak e, dáme slovo mm, späť Eve Paunovej. Chcela by som e, ešte raz poďakovať všetkým kolegom, ktorí prispeli práci na správe a chcem sa poďakovať spravodajcom za veľmi e, dobrú spoluprácu pri vypracovávaní e, pozmeňujúcich návrhov a textu. Je dôležité, aby sme tu napokon nemali len správu, ktorú podporí e, veľká väčšina, ako sme to dnes počuli z úst spravodajcov, ale aby sme aj e, zohľadnili vývoj na ITRE. Ide o veľmi komplikovaný e, e, vývoj, ktorý tam kolegovia zažívajú, majú ťažkosti dopracovať sa k takej správe, ktorá by bola ktorá by sa odniesla v podobnom duchu ako správa nášho výboru. Takže je dobre, bolo by dobre, keby sme ich našim hlasovaním podporili na tejto ceste. Ďakujem pekne, ja sa tiež teším na toto hlasovanie a dúfajme, že i teraz e, prevezme e, všetky naše komentáre, to by bolo naozaj najviac nápomocné. A poslednou e, správou na dnešnom programe je správa pána Koferátyho o digitalizácii európskeho priemyslu. Pán Koferatív medzi nami nie je, ale je medzi nami Evelyn Gebhardt, ktorá sa v jeho mene vyjadrí. Týmto je teda priamo dostávam slovo. Ide o e, stanovisko e, v rámci pravidla 53, kde gestorským výborom je ITRE. Ďakujem veľmi pekne. Eh, Sergio Koperaty ho veľmi mrzí, že sa dnes nemôže zúčastniť dnešného zasadnutia, ale má veľmi dôležitý termín v Taliansku, ktorý mu v tom bráni. Ja by som teraz eh, iba prečítala jeho eh, anglicky, po anglicky skoncipovaný príspevok. Toto predstavuje príspevok k správe výboru ITRE, k oznámeniu Európskej komisie o digitalizácii európskeho priemyslu. Priemysel zohráva dôležitú úlohu v európskej ekonomike a EÚ sa zaviazala zvýšiť príspevok priemyslu k európskemu HDP na úrovni 20 do roku 2020. A v tomto kontexte je dôležité vytvoriť efektívnu európsku stratégiu e, na koordináciu a riadenie národného e, regionálneho úsilia v oblasti digitalizácie európskeho priemyslu, aby sme zabezpečili, aby digitalizácia bola prínosom pre zamestnancov, podniky aj občanov, aby sme sa vyhli fragmentácii. Z tohto dôvodu e, Sergio Koferati víta toto oznámenie Európskej komisie, ktoré predstavuje prvý dôležitý krok na úrovni EÚ a chce zdôrazniť pár aspektov svojho návrhu stanoviska. V prvom rade je dôležité chrániť spotrebiteľov, zabezpečiť ich dôveru v digitálne prostredie, aby sme zabezpečili úspech pri e, digitalizácie priemyslu. E, toto sa môže udiať iba, ak digitalizácia e, predostrie lepšie informácie, lepšie možnosti spotrebiteľom, ak bude chrániť ich právo na súkromie a je potrebné zabezpečiť plnú interoperabilitu v digitálnej oblasti a aj vytvoriť ambiciázný proces štandardizácie. V tomto kontexte E, je dôležitá práca Európskej komisie e, v oblasti štandardizácie, umožniť nediskriminačné e, podmienky, je to zvlášť významné. Spravodajca chce zdôrazniť význam toho, aby sa zohľadnili aj environmentálne a sociálne prvky a aby sa adekvátne zainteresovali sociálni partnery do vyvíjania štandardov. Tiež je dôležité vytvoriť adekvátnu mieru investícií do infraštruktúry, inovácií, e, digitálnych zručností a kybernetickej bezpečnosti. E, v e, tejto súvislosti oznámenie nad naše určité obavy tým, že spomína rámec, ktorý nie je dostatočne ambiciózny a hrozí, že zvýši nerovnosti medzi jednotlivými sektormi, a veľkými hráčmi a malými a e, strednými podnikmi. E, jedna oblasť, ktorá e, v oznámení komisie chýba, je analýza sociálnych dopadov digitalizácie priemyslu. Tento proces mení podnikateľské modely, pracovné podmienky, to, čo sa vyžaduje od pracovníkov a spravodajcov je ľúto, že tieto otázky Eh, vôbec eh, nerieši, ne, neprejednáva toto oznámenie a preto volá potom, aby komisia hĺbkovo preštudovala aj tieto aspekty. V tejto súvislosti navrhovaný dialog so sociálnymi partnermi eh, by sa mal privítať a tiež z dôvodu obmedzeného priestoru ktoré má Sergio Koferati k dispozícii, e, spravodajca nemohol e, ušetriť dostatočne všetky e, aspekty a nemohol ani prijať všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré chceli lepšie špecifikovať určité aspekty alebo doplniť určité prvky, napríklad k autonómnym systémom a k internetu vecí. Spravodajca sa teší na efektívnu spoluprácu s tieňovými spravodajcami a ostatnými kolegami na eh, tejto veľmi dôležitej eh, správe a chcem vám opred poďakovať eh, za spätnú väzbu a vaše príspevky, ktoré mu poskytnete. Lehota na predostieranie pozmeňovacích návrhov je 13. december. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, Eva Pavnová. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som poďakovať pánovi Koferatimu za jeho návrh stanoviska. Je tam viacero bodov, ktoré zdôrazňujú nedostatky ktorý momentálne čelíme v oblasti digitalizácie priemyslu. Spravodajca správne poukazuje na to, že je potrebné zlepšiť investície do výskumu a inovácií aj e, teda e, všeobecne infraštruktúru a digitálne zručnosti, ako e, sme o tom diskutovali pri predchádzajúcej správy. E, dôležitá je tu európska e, iniciatíva e, v oblasti cloudu a tu ma tešia synergie s touto oblasťou. Digitalizácia nášho priemyslu, myslím, ide ruka v ruke s voľným tokom údajov a musíme apelovať na komisiu, aby zabezpečila to, že sa e, toky e, údajov nebudú zastavať pred umelými bariérami. Preto komisia musí predstaviť e, svoj legislatívny návrh o zákaze lokalizácie údajov. Dlho na tento návrh čakáme a k ďalšiemu bodu, myslím, že je dôležité, aby sme sa ďalej venovali dopadov digitalizácie na malé a stredné podniky a startupy. A tiež by som chcela vyzvať komisiu, aby trošku bližšie objasnila úlohu niektorých eh, fondov a finančných nástrojov ako Európsky e, fond pre strategické investície Horizon 2020 a niekoľko ďalších a aké by e, mohli predstavovať potenciálne synergie a ako by sa mohol využiť národný rozpočet, ako by mohol prispieť k tejto iniciatíve. Tiež by som chcela posilniť e, stanovisko v bodoch e, vlastníctva údajov, e, zodpovednosti kybernetickej bezpečnosti. A posledný bod Chcela aby som nadniesť otázku preskúmania aktuálneho regulačného rámca v určitých oblastiach a vypracovať je potrebné určité návrhy, ako E, riešiť nedostatky. Je to dôležité pre podniky aj pre občanov. Toto by boli teda také moje e, prvotné e, vyjadrenia na tému správy pána Koferatyho. Pán Dalton za EKR. Vy zastupujete týmto Ulrike Trebesius. Áno, chcel by som prečítať jej vyhlásenie. A áno, nezabudol som, budem sa snažiť hovoriť pomaly. E, pani Hrabezi by chcela poďakovať spravodajcovi za jeho prácu. Je treba investovať do výskumu e, rozvoja infraštruktúry kybernetickej e, bezpečnosti a digitálnych kompetencií tam, kde sú medzi nami rozdiely. Sú rozdiely medzi tým, to kde si myslí, že je potrebné Eh, alebo kde nie je potrebné, aby eh, pôsobili eh, štáty, čo spadá do pôsobnosti štátov. V časoch zvýšeného nebezpečenstva a kybernetického zločinu či vojen alebo terorizmu je potrebná koordinácia na úrovni EÚ za účelom ochrany našej, našho priemyslu, E, rozdiel e, je, pokiaľ ide o investície, digitálne technológie sa veľmi rýchlo rozvíjajú, iba e, súkromní aktéry môžu sa rozhodne rýchlo týmto zmenám prispôsobovať a zmenám v tom, čo potrebuje trh verejné. Trhy sa pomaly prispôsobujú. Takže sú tu rozdiely v tom, ktoré oblasti Eh, trhu eh, sa majú rozvieť, ktoré nie. Nemali by sme eh, si tu vyberať nejakých šampiónov. A niektoré z plánovaných projektov prednostňujú veľkých aktérov s politickými konexiami a nie malé dynamické firmy. A je dôležité, aby daňoví poplatníci neplatili celé roky za nejaké projekty, ktoré môžu, ale nemusia fungovať Eh, pani Trebezius tu vidí aj eh, aký rušivý eh, trend v USA. Je situácia lepšia. V Európe máme dysfunkčný systém v mnohých oblastiach, nadmernú mieru regulácie, nedôveru voča, voči technológiám a inováciám. Takže ako to riešiť? V prvom rade investovať do vzdelávania, pretože digitalizácia sa nevyhýba ani priemyslu, treba zlepšovať digitálne zručnosti, a e, treba podporovať e, e, podni, ducha, treba, všetko sa rýchlo rozvíja, mladé inovatívne startupy sú čoraz dôležitejšie, je dôležité môcť lepšie investovať do ich projektov, treba znižovať zadlženosť štátov, treba popracovať aj v oblasti štandardizácie a regulácií E, treba e, teda, aby e, sa odburavali bariéry medzi krajinami v tejto oblasti. Nepotrebujeme viac intervencionizmu na riešenie aktuálnych problémov, potrebujeme viac bezpečnosti, ale na miesto viac plánovania musíme nechať väčší priestor súkromným aktérom a účastníkom trhu. Ak nezmeníme naše prístupy EU, bude zaostávať ešte viac za ostatnými globálnymi hráčmi toto by boli prvotné komentáre pani Trebezius, ale teší sa aj na ďalšiu spoluprácu s, spravodajcom a ostatnými tenovými spravodajcami. Ďakujem. Kaja Kalas. Na záver konečne sa môžete vyjadriť. Ďakujem pekne. Súhlasím s mnohými e, eh, pripomienkami, komentármi, ktoré zaznili k tým dôležitým pri e, Eh, ORITAM, napríklad v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Eh, ja si myslím, že dôležité aby stratégia EÚ eh, vychádzala, koordinovala rôzne národné stratégie, pretože v tejto oblasti sa už toho vytvorilo tak veľa, ale sú tu aj európske iniciatívy ako Cloud Initiative, ktorá je prepojená a potom iniciatíva v voľnom toku e, údajov. A tieto tu nemôžu stať osamotenie. E, ďalej si myslím, že musíme v tejto správe viac zdôrazniť význam údajov, toku údajov, prístupu k ním. A musíme si aj uvedomiť, že keď hovoríme o priemysle, e, nie sú to ani tak údaje B, od podnikov k, k spotrebiteľom, nejde tam ani tak veľmi údaje o spotrebiteľoch ale e, hlavne tu ide o komunikáciu medzi e, e, strojmi, údaje vytvorené senzormi a podobne, takže nemýlme si to. No a k štandardom, ja som rada, že spravodajca zdôrazňuje otvorené štandardy a ich hodnotu, ale vyvstáva tu pre mňa otázka, o akom druhé otvorených štandardu tu vlastne hovoríme, keď to bližšie špecifikuje. Uh, No nie som si istá, či participácia sociálnych partnerov je e, nápomocná. Myslím, že e, chceme, aby táto participácia bola inkluzívna. Zastupcovia e, open source, malých podnikov by tu mali byť určite zastúpení, ale vyčlenovať tu osobitne sociálnych partnerov, to myslím, nie je nápomocné v tomto kontexte. Ďakujem. Chcel by sa niekto ďalší vyjadriť? Ja by som sa chcela tiež vyjadriť v mojom mene. Ďakujem veľmi pekne spravodajcovi. Viem, že často je obmedzený priestor, e, ktorý môže využiť spravodajca na vypracovanie svojho stanoviska, ale ak e, by sa nadniesli úplne nové e, témy v pozmeňujúcich návrhoch, bolo by dobré, keby ste mohli skoordinovať vaše návrhy aj s inými skupinami Takže pokiaľ ide napríklad o návrhy k internetu veci, automatizácii e, kybernetickej bezpečnosti, e, chcela by som e, požiadať, aby to bolo postúpené aj ostatným skupinám, pretože sú to oblasti, kde veľa vecí urobilo veľa práce, veľa ľudí odvedlo veľa práce a bolo by zmysluplné, aby ste poinformovali e, o tejto práci ostatných tenových spravodajcov. Súhlasím s tým, čo práve povedala Kaja o význame e, údajov, e, údajov medzi vlastne zdrojmi. Dobre, aby sme tu boli vyvážení. Je potrebné, aby sme boli inovatívni, Eh, dôležité je, aby eh, spotrebitelia eh, aby sme to mali, aby sme to videli úlohu spotrebiteľa, pokiaľ ide o rozvoj v digitálnej oblasti. Spotrebitelia sú tu teda tiež významným aspektom. A potom štandardy, sú e, v Európe na 80 stanované z dola nahor, teda zo strany priemyslu a to je dôležité, aby to e, naďalej takto ostalo, aby sa teda vychádzalo z ich konkrétnych potreb. Je to dôležité pre e, čoraz lepšie produkty a to je, myslím, všetko, čo som chcela k tomuto dodať. Chcel by sa niekto ešte vyjadriť alebo zhrnúť to? Alebo môžeme všetky tieto um, pripomienky takto postúpiť. Seržby koferatímu Evelyn Gebhardt. Ja by som chcela zopakovať to, čo Sergio Koferati spomnul vo svojom dokumente, že je e, k dispozícii tiež sa na spoluprácu s nevými spolu, e, spravodajcami aj s ostatnými kolegami a kolegami. A ja mu poslúbim vaše želanie, e, pokiaľ ide o tú koordináciu. Ja si myslím, že on bude takto otvorený. Dáva to naozaj zmysel spolupracovať spoločne a nie proti sebe takže tak ako ho poznám, určite sa s vami podelí o všetko, čo by chcel ešte navrhnúť. Ďakujem. To je posledný bod dnešného programu. Zajtrajšie zasadnutie. Začína to spoločným rokovaním s, s výborom Júri. Bude, bude sa to konať v miestnosti 5E2 E, to je e, správa pána Gebharta a Foss. Takže o 9.00 sa uvidíme v miestnosti 5E2.